Der Präsident. So, die Sitzung ist wieder. Takže schôdza je opäť otvorená, sa včerajšej schôdze a prijaté texty sú k dispozícii. Sú voči tomu nejaké výhrady? Nie je tomu tak, takže zapisnica je týmto schválená.